Poprosím vás, posaďte sa. Poprosím vás, dámy a páni, posaďte sa. Drahé kolegyne, kolegovia, pred desiatimi dňami bolo Francúzsko najbrutálnejším spôsobom napadnuté